Pán Mikulášik, pán predseda, milí kolegovia, chcel by dovolte, aby som vás informoval, že sú tu e, členovia Národného zhromaždenia z Mauretánie v oficiálnej galerii, tak by som chcel vyjadriť e, srdečné privítanie tejto delegácii. Tú delegáciu vedie pán El Arbi Ud Sidi Ali a prišli, aby sa stretli s poslancami Európskeho parlamentu Vítajte v parlamente ešte raz. Treba mi povedať, že vzťahy medzi Európskou úniou a Mauritániou sú veľmi dôležitými pre Európsky parlament. Jasne. Som presvedčený, že plodný dialog medzi poslancami Európskeho parlamentu a poslancami Mauretánskeho parlamentu môže prispieť k zlepšeniu týchto vzťahov a k rozvoju nových oblastí spolupráce medzi EÚ a Mauritániou. Takže ešte raz vítajte.